Der Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Poprosím vás všetkých, aby ste sa pousádzali. Meine Damen und Herren, Vážené dámy, vážení páni, Meine Damen und Herren. Že ešte raz, dámy a páni. Pán Svoboda požiadal o vyjadrenie k programu, takže nech sa páči, máte slovo, pán Svoboda. Poprosím všetkých, aby zaujali svoje miesta, hovorí predseda. Slovo dostáva pán poslanec Svoboda. Pán predseda, naozaj stručne, momentálne niekdajší prezident Cypru Eh, ktorý momentálne je jeho pohreb, nie je z našej politickej skupiny, ale eh, veľmi bojoval za členstvo Cypru v Európskej únii, takže som chcel len poslankyňam a poslancom pripomenúť, že v tejto istej chvíli eh, sa deje pohreb veľmi dôležitej osobnosti, ktorá bojovala za vstup Cypru do Európskej únie, takže toto som chcel. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Svoboda. Ja som rodine e, zaslal e, kondolencie v mene celého Európskeho parlamentu. Wunsch zur Tagesordnung zu sprechen des Herrn Kollegen. Kolegyne, kolegovia, mám tu od pána Udžiasa požiadavku k zmene programu, takže pán Ujias, nech sa páči, vyjadrite sa. Ďakujem pekne, pán predseda Šulc. Dnes je pre parlament veľmi dôležitý deň. Bohužiaľ však včera bolo tornádo v mojom regióne, v Sardínii. Postihnuté bolo aj moje vlastné mesto a naozaj je tam mnoho obetí na životoch, čiže zo solidarity Samozrejme, neposkytneme peniaze iba z Fondu Solidarity, ale poprosím, a toto je prozba v mene pána Bellingwera, aby sme mali teda minútu ticha na pamiatku obeti tejto prírodnej katastrofy európskych občanov, ktorí prišli o životy, sú naďalej v našich mysliach. Takže poprosím o vyhlásenie minúty ticha. Pán Udžias. Áno. Ďakujem pekne, že ste na to poukázali. Dostanem sa hneď k tejto téme, pretože tu mám aj ďalšie oznámenia podobného typu. Pani Baračúzi tiež požiadala o slovo, takže nech sa páči. Grazie Presidente, sì, come diceva il collega Uggia, Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, pán kolega Udžias už povedal, že náš región Sardínia že tam bolo tornádo s názvom Kleopatra, sú tam obrovské záplavy, bahno. Takže tá prozba, pán predseda, e, slúži nielen na vyjadrenie našej sústrasti, ale myslím si, že by parlament mal poprosiť radu a komisiu o to, aby naozaj boli dané prostriedky na obnovu tohto regiónu, aby tam boli prostriedky e, z Európskeho fondu Solidarity. Áno, ďakujem pekne, pani kolegyňa. Inštitúcie sú tu prítomné. Rada aj komisia ešte iste počuli váš apel, ktorý práve odznel. Pán Morganty, predpokladám, chcel vystúpiť na tú istú tému. Je to tak? Pán Morganty, nech sa páči. Áno, pán predseda, a ja som chcel vyjadriť moju solidaritu so sardinijským ľudom. Um, Sardinčania majú radi e, svoj ostrov, milujú svoj ostrov, svoje tradície, svoju identitu, takže sa pridávam k slovám predrečníkov, pokiaľ ide o tú solidaritu, teda e, aby parlament robil všetko, čo je v jeho silách na pomoc obetiam. Pán Turmes, k rovnakej téme? Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, áno, samozrejme, že je potrebné vyjadriť e, Sardinčanom solidaritu, ale prosím, uvedome si jednu vec – je to podobný extrémny klimatický ukaz, k akému došlo na Filipínach. Toto je poprvýkrát, čo globálne klimatické zmeny naozaj sa prejavujú. Naozaj k ním dochádza. Takže v tejto súvislosti dúfam, že niektorí z vás sa zamyslíte nad tými stanoviskami, ktoré ste zaujali k otázke klimatických zmien. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Turmes. Aj pán Kavada sa prihlásil k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, naozaj rýchlo. Ak dovolíte, poprosil by som vás sajt teda e, je to podobná e, téma e, spred desiatich dní, kedy francúzskí žurnalisti boli zavraždení teroristami. Naozaj je to obrovský medzinárodný šok. OSN sa k tomu vyjadrovala, takže pán predseda, chcem poprosiť, aby sme mali minutu ticha na pamiatku týchto dvoch francúzskych obetí teroristu. Eh, teroristov, eh, pretože utrpeli nielen títo ľudia, ale aj eh, verejná mienka, a teda právo na informácie. Ďakujem pekne. No, kolegyne, kolegovia, žiadne z týchto bodov vôbec nesúvisel s programom, len vás chcem upozorniť. Samozrejme, že veci, ktoré ste prezentovali, sú opodstatnené, ale s programom nemali nič spoločné. Kolegyne a kolegovia ma požiadali, a to kolegovia z viacerých krajín, ma požiadali, aby som sa vyjadril k Mali. Poprosila ma o to novinárska obec. Teda, aby som zopakoval to, čo som osobne povedal už pred viac než týždňom. Teda, aby som vyjadril pána Dupona a Verlona ich rodinám viedil našu sústrasť. Títo novinári pracovali vo France International, v tejto rozhlasovej stanici, takže obom, rodinám oboch vyjadrujem úprimnú sústrasť. Obaja títo novinári, pokiaľ ide o ich prácu a pokiaľ ide o poskytovanie správ o konfliktoch v Mali, Obaja sa teda stali e, pri tejto činnosti obeťami terorizmu a boli naozaj brutálnym spôsobom zavraždení. A myslím, že ich môžeme vnímať ako reprezentatívnych, pokiaľ ide o celú novinárskú obec, teda novinárov, ktorí eh, poskytujú informácie o utrpení, ponižovaní a tak ďalej, eh, a ktoré padli, pripadli za obe mm, za obe terorizmu. Takže eh, dáme si minútu ticha, ktorá sa bude týkať týchto dvoch novinárov a tiež navedenej solidarity s ich rodinami, ale nebude to len za nich dvoch, alebo to aj za všetkých novinárov, ktorí za slobodu informácií, slobodu slova zaplatili svojim životom, ktorí nasadzujú svoj život. Takže takýto akt solidarity a tiež si pripomeňme aj obete eh, tej strašnej katastrofy, ktorá došlo na Sardinii. Takže poprosím vás, aby ste povstali. Ďakujem pekne. Príslušný výbor požiadal o opravu textu prijatého Európskym parlamentom. Podľa článku 216 odsek 4 táto oprava bude schválená, ak sa 24 hodín nevznesú námietky zo strany eh, jednej skupiny alebo všetkých poslancov. Ten text nájdete na Seance on Direct e, a v zápisnici tohto zasadnutia to bude zverejnené. A teraz poďme hlasovať. Poďme hlasovať o správe Dehane a Kalfín. Viacročný finančný rámec. Je to menovité hlasovanie, je na to potrebná kvalifikovaná väčšina. Takže hlasovanie je otvorené. Hlasoval už prosím každý.